Zapisnica z rokovania 5. E, oktobra. Tu ste dostali k dispozícii, ak nemáte žiadne pripomienky, tak zápisnicu z posledného rokovania Európskeho parlamentu. Týmto schvalujeme.